zasadnutí. Zápisnica zo včerajška je k dispozícii. Máte nejaké pripomienky či poznámky? Zdá sa, že nie. Takže budeme považovať túto zápisnicu za schválenú.